Bene, colleghe, prendete tutti posto. Io inizio... Láskavo sa, kolegovia, usadte. Chcela by som začať našu schôdzu výboru FAM. Program zahrňa dosť významné body, teda bez eh, nejakých ďalších veľkov začneme. Najskôr schválenie programu schôdza, ak nebudú žiadne námietky, budeme považovať zápisnicu za schválenú. Ďalší bod. E, pardon, teraz pristúpime k schváleniu zápisnice. Predtým sa schválili e, znenie programu. Ak nebudú žiadne námetky k e, zápisnici zo schôdze 14. júla, budeme považovať zápisnicu za schválenú. Ďalej bod 3. Zrejme viete, že Výbor má naplánované na 24. a 25. septembra tohto roka eh, služobnú cestu do Írska. Po oznámení účastníkov tejto cesty ešte na schod v júli dostal sekretariát informáciu, že žiaľ nie všetci poslanci sa budú môcť zúčastniť teda konkrétne štyria sa nebudú môcť zúčastniť, e, siedmi sa zúčastnia, piati z výboru Európskeho parlamentu, e, ďalej predseda a taktiež e, miestný poslanec z Írska. A týmto sa dostávame k dvom veľmi významným bodom na dnešnom programe, konkrétne bod 4, kde s veľkým potešením predstavujem švédsku ministerku pre Um, otázky e, detí, starších a rodovej rovnosti. Pani Osa Regner, veľmi nás teší, že ste medzi nás prišli, vážna pani ministerka. Pani ministerka k nám prehovorí o politickom vývoji v otázkach rodovej rovnosti vo Švedsku aby som to povedala vlastnými slovami, eh, pani ministerka tvrdí, že je ministerkou vo feministickej vláde a že jej politická práca pomáha najzraniteľnejším skupinám spoločnosti a taktiež sa snaží bojovať za rodovú rovnosť spoločnosti ako takej. Ja ako talianka môžem povedať, že ja osobne sa veľmi teším na to, čo nám poviete, pretože u nás v Taliansku Máme pred sebou ešte veľmi dlhú cestu. Vy vo Švedsku však e, už máte veľký náskok pred ostatnými krajinami. Vy ste okamžite začali uplatňovať princípy radovej rovnosti v praxi. Teda s veľkým potešením teraz dávam slovo pani ministerke, aby nám mohla priblížiť opatrenia, o ktorých som už hovorila, a potom bude priestor diskutovať bude priestor klas otázky. Pani ministerke, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem. Ďakujem aj za pozvanie. Prešla by som teraz do švedštiny, ak dovolíte. Tack för inbjudan. Att... E, ďakujem veľmi pekne za pozvanie na toto stretnutie. Veľmi ma teší, že tu môžem dnes s vami byť. Myslím, že Máme spoločné um, povinnosti a príležitosti, ktorým musíme čeliť v presadzovaní tejto agendy v EÚ. Chcem sa na úvod poďakovať aj vám, aj Európskemu parlamentu za vaše vyhlásenia o tom, že potrebujeme politiku rovnosti v celej Európskej únii a v celej Európe. Žijeme dnes v naozaj jedinečných časoch, čelíme naozaj neopakovateľným výzvam a to znamená, že máme pred sebou otázky, ale taktiež e, je na nás vyvíjaný tlak aj na národy, aj na jednotlivcov, čo sa týka našich e, povinností a toho, ako môžeme prispieť k riešeniu. Máme napríklad ozbrojené konflikty v blízkych regiónoch a krajinách a potrebujeme viac demokratizácie, to potrebujú všetky krajiny, taktiež čelíme významným demografickým výzvam a Vieme, že mnohí tí, ktorí utekajú, aby si zachránili svoje životy a prichádzajú do Európy, vkladajú veľké nádeje práve do toho, že prichádzajú do sveta, kde sa ľudské práva dodržiavajú a kde sa so všetkými ľuďmi zaobchádza rovnako a toto je vlastne tiež základný princíp rodovej rovnosti medzi mužmi a ženami. A myslím, že by sme mali byť hrdí na to, že všetci patríme do únie, ktorá uznáva princíp rodovej rovnosti členské štáty, taktiež asociácie pre práva žien, ale aj mnohí jednotlivci veľmi intenzívne bojujú za presadzovanie týchto zásad. Aj ja pracujem spolu s kolegami na úrovni EU. Pôsobila som aj na príprave Lisabonskej zmluvy. Viem, že množstvo úsilia bolo vloženého do tohto procesu. Teda Európska únia by mala do budúcna uplatňovať politiku rovnosti a mali by sme byť eh, taktiež tou silou aj pre ostatných do budúcna. Ešte sa k tomu vrátim neskôr. Keď sa na to pozeráme z globálneho pohľadu, dá sa povedať, že v EÚ a v našej krajine sme eh, dosiahli výrazné pokroky v našich členských štátoch, ale taktiež vieme, že sú oblasti, v ktorých sa musíme angažovať ešte viac keď sa pozeráme na Inštitút rodovej rovnosti, na jeho prácu, ešte stále je toho veľa čo robiť. Ja som ministerkou pre rovnosť vo Švedsku a myslím, že môžem povedať, že som aj členkou prvej švédskej feministickej vlády. Keď um, 3. oktobra 2014, teda zhruba pred rokom, sa ujal nový predseda vlády e, svojej funkcie, popísal e, svoju vládu ako feministickú vládu. A ja som bola veľmi hrdá na to, že som sa mohla ujať svoje funkcie ako ministerka pre rodovú rovnosť, ako súčasť e, tohto vládneho kabinetu. Myslím totiž, že je to spojené s veľkými príležitosťami, ale aj s veľkou zodpovednosťou. Je našou povinnosťou keď sa nazveme feministickou vládou, bojovať za tieto veci, pretože musíme preukázať, že sme schopní príjmať rozhodnutia, že dokážeme si stanoviť vodné priority a vymedziť dostatočné zdroje, preto aby táto feministická vláda mohla znižovať bíru nerovnosti a zlepšiť rovnosť. A to znamená, že niekedy sa má sústredovať eh, aj na ženy a dievčatá. A pritom vieme, že niekedy sa chlapcom nedarí v škole tak dobre ako dievčatám. Sú tu ale aj rôzne iné oblasti, eh, kde situácia mužov eh, a chlapcov si zaslúži pozornosť. K tomu sa však ešte vrátim. Ďalším významným aspektom našej práce je, že sa musíme pozerať na celkovú politiku rodovej rovnosti ako na oblasť, eh, ktorá sa týka všetkých zložiek spoločnosti. Chceme, aby sa táto politika vnímala ako akýsi, akási hnacia sila sociálneho pokroku. A keď sa pozeráme na politiku rodovej rovnosti a na priority tejto oblasti, chceme dosahovať aj celkové ciele, ako napríklad zvyšovanie zamestnanosti, taktiež eh, podpora podnikateľského sektora, aby sme pomáhali všetkým v rôznych oblastiach. V mnohých sektoroch totiž sú ženy kvalifikovanejšie ako muži, taktiež deti musia mať eh, dostatočný eh, kontakt, musí mať prístup k obom rodičom, k matkám aj k otcom. Vo Švedsku, možno tomu neuveríte, ale v priemere až 60 Teda ženský dôchodok predstavuje iba 60 mužského dôchodku v priemere e, a to má samozrejme a e, dopady na bežný život e, a rozhodne to nezodpoveda našim princípom rodovej rovnosti. Chceme, aby teda tento prístup zahrňal celú spoločnosť. Chceme dosahovať aj všetky ostatné významné spoločenské ciele. Keď sa na túto oblasť pozeráme z tohto pohľadu, musíme sa snažiť o to, aby sa tieto princípy presadzovali vo všetkých sektoroch spoločenského života. Netýka sa to len práv žien. Myslíme si, že cieľ rovnejšej spoločnosti nám pomôže automaticky vysporiadať sa s rôznymi inými výzvami. Musíme sa snažiť aj o zapojenie mužov. Mali by mať možnosť podielať sa na rôznych e, činnostiach. Taktiež chceme diskutovať aj o povinnostiach e, zodpovednosti mužov nemajú väčšiu mieru zodpovednosti, ale aj oni musia niesť e, svoju časť e, zodpovednosti do posiaľ. myslím, e, platí, že vo väčšine krajín ženy prebrali zodpovednosť za túto oblasť. Myslím si, že aj, žen, aj muži by sa k tomuto úsiliu mali pridať, aby sme sa posunuli ďalej a vpred. Domnievame sa, že by to bola dobrá príležitosť pre ženy a dievčatá ale pomôže to aj mužom a chlapcom, aj to je veľmi dôležité. A preto švédsky predseda vlády bol jedným z prvých, ktorí začali presadzovať kampaň pre zvyšovanie solidaritu mužov za ženy v oblasti eh, feminizmu a k tomuto sa pridávajú aj iní ministri v našej vláde. Rodová rovnosť je prioritnou oblasťou aj zahraničnej politiky švedskej vlády, ako aj v EU agende. Pomenovali sme 5 oblastí, o ktorých si myslíme, že by sa im mala venovať väčšia pozornosť. Chceme, aby na pracovnom trhu bolo viac žien. Chceme, aby bola vyššia úroveň aktívnej zamestnanosti. Chceme, um, ukončiť rozdiely v mstách medzi mužmi a ženami, taktiež chceme poukazovať na aspekty rodovej rovnosti v príjmaní rozhodnutí, taktiež chceme bojovať proti násiliu na ženách a chceme taktiež plniť naše ciele aj v internej, aj externej politike, ale zároveň zohľadňovať aj aspekty rodovej rovnosti v týchto politických oblastiach. Domnievame sa, že naša práca, práca tejto feministickej vlády znamená že musíme vnímať e, s veľkou pozornosťou aj témy, na ktoré sa trochu pozabudlo. Vo Švédsku, keď sa pozeráme napríklad na štatistiky Inštitútu rodovej rovnosti, sa môže všetko zdať e, rúžové, ale ešte stále sú rozdiely v e, platoch medzi mužmi a ženami. Možno je ten rozdiel trochu menší ako v iných krajinách, ale predsa existuje. Teda musíme sa v tomto smeru viac angažovať, aby sme tento rozdiel úplne zmazali. Vo Švédsku sociálni partnery stanovujú úroveň miest, nie štát. Toto nechceme meniť, ale chceme, aby sa by minul tlak na to, aby sa tieto rozdiely úplne odstránili. Ďalej, čo sa týka násilia na ženách, v tomto smere robíme podľa mňa relatívne dosť. Snažíme sa poskytovať väčšiu podporu zraniteľným ženám a dievčatám, ale oni nie sú jedinými obeťami, aj muži sa môžu stať obeťami takéhoto násilia. A taktiež chceme podporovať útočiska na pomoc týmto ženám, tak tiež chceme modernizovať e, našu legislatívu v tejto oblasti, aj v oblasti sexuálneho násilia. Zatiaľ sa nám však e, nedarí vysporadovať sa s témou samotného násilia. Už sa tomu venujeme 15 rokov a predsa úroveň násilia je zhruba na rovnakej e, priečke, ba dokonca sa možno ešte zväčšila táto miera násilia. Musíme sa teda snažiť ešte o mnoho viac, aby sme dokázali zabrániť eh, násiliu, tak aby k nemu vôbec nedošlo. To je naozaj mimoriadne dôležité. A to je len jeden príklad toho, na čo sa sústraďujeme na rovni našej vlády. Teda, do ďalších volieb sa nám nepodarí e, tieto úlohy splniť. Eh, to nie my len chceme, aby si ľudia všimli, že sme prijali tie rozhodnutia, že sme stanovili priority a že sme vymedzili aj zdroje na to, aby sa tieto cieľe splnili, že sa uberáme správnym smerom. Ďalej, pokiaľ ide o kontext EÚ, myslíme si, že po väčšine členských štátov sú tieto otázky tiež vnímané ako dôležité. Domnievame sa, že na úrovni EÚ je tiež stratégia pre rovnosť dôležitá, aby e, bolo možné podporovať toto úsilie členských štátov. Ale zároveň aj preto, aby Európska únia mohla byť príkladom a byť aj globálnym motivujúcim faktorom ostatným krajinám a regiónom. Vieme, že v Európe sa môžeme spodahnúť na dôveryhodné štatistiky Európskeho Inštitútu pre rovnosť. Vieme však zároveň, že sú tu štrukturálne problémy na úrovni EÚ, ženy majú nižšie mzdy, majú nízku e, úroveň kvalifikácie, taktiež e, nie je dostatočná starostlivosť pre deti a staršie osoby v členských štátoch a to je problém pre ženy, ktoré nemajú e, mnoho iných možností získať pomoc a podporu. A často ženy nie sú e, ekonomicky nezávislé, pretože sa od neho očakáva, že budú poskytovať práve túto starostlivosť o deti a o starších, namiesto toho, aby išli pracovať. Násilie na ženách je ešte stále e, veľkým problémom, je na veľmi vysokej úrovni. Čísla, zdá sa, sa vôbec neznižujú v mnohých e, štátoch, taktiež účasť na parlamentnej činnosti už jen je mimoriadne nízka v niektorých členských krajinách. Ďalej sú tu aj oblasti, v ktorých sa dosiahol pokrok, napríklad e, čo sa týka účasti žien na pracovnom trhu, taktiež zvyšovanie kvalifikácie žien, získavanie vysokoškolského diplomu a taktiež sa bojuje proti násilu na ženách v mnohých členských štátoch veľmi efektívne. To je všetko veľmi pozitívne. Keď sa pozeráme na Európsku úniu, Európska únia je globálnym aktérom, a dochádza predsa na celom svete k prenasledovaniu žien v istom zmysle. E, často sú zneužívané, často sú vystavené chudobe, o mnoho častejšie ako muži. Rodová rovnosť je v tomto smere veľmi dôležitá. Rodová rovnosť a práva dievčat a žien musia byť v jadre politik Európskej únie. A tiež musia, musíme mať na mysli tieto politiky, keď sa prispôsobujú ciele na úrovni Spojených e, národov. Ja som bola predsedajúcou platformy pre ženy v Latinskej Amerike na pôde OSN, takže mám situáciu v teréne zmapovanú a môžem vám povedať, že naozaj to môže mať veľký význam ale závisí to od toho, či sa vyznáte v politikách rodovej rovnosti a v tom, ako ich aplikovať. Európska únia bola schopná urobiť veľa v tejto krajine, pomohla ženám a dievčatám naozaj veľkou mierou a pomohla im v ich boji, ak to tak môžeme nazvať, za rodovú rovnosť. Švédsko urobilo veľa pri bezpečnostnej a zahraničnej politike, kde zabezpečovalo, že sa odvádza práca na vysokej úrovni, aby bolo možné náležite implementovať uznesenie OSN 1325 a 1820 a takisto potrebujeme zvláštneho poradcu pre ženskú e, rovnosť, pre rovnosť, rovnosť. Na tejto ceste sme sa dosť zlepšili, ale ešte je toho, čo urobiť. Ešte je toho dosť, čo urobiť. Ja osobne nevidím žiadne dôvody, prečo by tu sa nemalo urobiť viac, keď je toľko v stavke, keď je toľko dôležitých želiezok v ohni, tak treba vykovať túto dôležitú politi- politiku rodovej rovnosti. Európa by sa mala postaviť za práva, rešpektovať práva, obhajovať stanoviska súvisiace s rodovou rovnosťou. Teraz je ten pravý čas. Kto iný urobí túto prácu? Ako v našej vláde, feministickej vláde pracujeme, ako prechádzame od slov k činom. Myslíme si, že je dôležité rozprávať o politikách rodovej rovnosti, diskutovať o tom. Ženy a dievčatá o týchto veciach už celé staročia rozprávajú, diskutujú o dôležitosti toho, ako náležite etablovať práva žien a detí. Ak by to neboli bývali urobili, tak by sme ani nemali ženské hlasovacie právo. Ale treba urobiť viac ako len rozprávať, treba urobiť to, čo treba, treba si stanoviť cieľa a potom ich dosiahnuť. Vo Švedsku máme, sme veľmi dlho pracovali smerom k integrácii kvality rozhodnutie 1995 OSN na konferencii v Pekingu bolo akýmsi spúšťačom ďalšej série dokumentov, ktoré sa prijali v tom období a Švedsko sa k ním všetkým hlásilo. Je to veľmi dobrá zásada, ktorá sa v tomto dokumente stanovila a naša vláda si ju osvojila. Rozpracovali sme ju, založili sme organizácie, a platformy, ktoré ďalej posúvajú na vyššiu úroveň politiku rodovej rovnosti a zásad integrácie a rovnosti e, uvádzajú do praxe. Pokúšame sa dosiahnuť e, čosi, k čomu tieto všetky nitky by mali viesť. Spájame našu prácu s inými nástrojmi a chceli by sme vedieť, kto si berie túto prácu za vlastnú. Je dobré, že každý súhlasí s rodovou rovnosťou, ale treba aj prideliť niekomu zodpovednosť za samotnú prácu niekoho, koho e, bude potom možné volať na zodpovednosť. A my, feministická vláda, sa hlásime k tejto úlohe. Pre e, nás je dôležité zapracovať rodové hľadisko aj do rozpočtových otázok. A podľa mňa to bude dôležité v nasledujúcich niekoľkých týždňoch, keď budeme prezentovať rozpočet. Zapracovávanie rodového hľadiska do rozpočtov je dôležité na národnej úrovni. Čo to znamená? Rozpočet musí byť postavený tak, aby v ňom bola zapracovaná podrobná analýza toho, ako sa používajú zdroje na zlepšenie politík rovnosti e, rodovej a kto e, vykoná túto politiku rovnosti. My sme už dosť ďaleko, e, pracujeme štrukturovaným spôsobom a na, no, naozaj sa teším na rozpravu, ktorú budeme mať, keď sa odprezentuje rozpočet. Musíme zorganizovať, ako sa to, na aké nohy sa to postaví, na aké základy, ako sa to ďalej rozpracuje a kam to bude smerovať, pretože je veľa modelov pri zapracovávaní rodového hľadiska do rozpočtu. E, integrácia je ďalšia vrstva. Obidva obidva tieto ciele ovplyvňujú životy ľudí, chlapcov, dievčat, žien, mužov a o tom to celé je. aby sme si vyjasnili to, čo chceme, sme si najprv sformulovali mnohé ciele v niektorých oblastiach, ktoré súvisia s priorizovanými záležitostiami, o ktorých som už hovorila. Naozaj sme sa zacielili, nasmerovali sme sa na konkrétne veci. Nie je tu iba, nie je tu to iba o integrovaní náležitých vecí v tom správnom časovom rámci. Musíme mať aj perspektívu, víziu, kam to pôjde ďalej. Práca Švedska na otázke radovej rovnosti je už aj kontrolovaná. Máme tu Národný auditorský úrad, ktorý overil, koľko vecí sa už urobilo v praxi v teréne, koľko projektov sa odštartovalo. Zistili sa aj nedostatky pri monitorovaní a následnom kontrolovaní toho, čo sa udialo a či sa to aj ďalej životoschopne rozvíja. Pokúšame sa teda zmeniť veci na základe zistení nedostatkov a zabezpečiť, aby sme naozaj napredovali. E, leadership a branie si veci za svoje, to je pre nás zásadné. Volanie e, zodpovedných na zodpovednosť. Ja ser att den tid vi lever i nu. Ja osobne si myslím, že čas, ktorom žijeme, období, v ktorom žijeme, sa netýka len zodpovednosti veľkých víziev a problémov, ktorým čelíme. Ide tu aj o príležitosti začať fungovať konštruktívnym spôsobom aj v oblasti rodovej, o, o, e, oblasti rodovej rovnosti. Ako som už povedala, e, premyslené politiky rodovej rovnosti by nám mohli pomôcť vyriešiť veľké sociálne problémy a zlepšiť práva mužov i žien. Úprimne tam poviem, e, mám pocit, že nová generácia nerozumie týmto projektom, týmto únijným návrhom. A e, časťou problému je aj to, že ľudia majú pocit, že si plnia svoje úlohy a európska úloha si tiež plní svoje úlohy, lenže máme aj nové úlohy z Lisabonskej zmluvy vyplývajúce a tieto sú dôležité pre mladých ľudí, ženy a mužov a sú tam možnosti, skrývajú sa tam možnosti, v ktorých sa naozaj niečo ponúka a ktoré by mohli dôležité témy posunúť ďalej. Dôležité pre Úniu je obhajovať rodovú rovnosť aj v oblasti e, sexuálnych a reprodukčných práv. Ak sa Únia nevyjadri k týmto palčivým problémom, kto iný sa vyjadri? Nové rozvojové cieľe OSN a toto už je záver, blížim sa k záveru, o ktorom sa čo skoro rozhodne v New Yorku, súvisia aj s rodovou rovnosťou. Rodová rovnosť je pre ženy, deti, mužov, organizácie vo svete. Mnohé z nich už celý e, dlhý čas bojovali a potrebujú e, ďalšiu motiváciu, ďalšiu dynamiku, a takisto sa niekto musí ujať veci, postaviť sa na čelo týchto tém, nielen na unijnej úrovni, ale aj globálne. Toto ľudia očakávajú aj od nás. Mala som zaujímavý rozhovor cez víkend s mladou Rómkou, ktorá žije vo Švedsku. Renata Fejčulič je rómskou aktivistkou, pracuje v Štokholme. Hovorili sme o práci národovej rodnosti a na o téme únijnej rodovej rovnosti a práce na nej odvádzanej úniou. Viete, že Rómovia sú menšinou v Európskej únii, e, veľká, veľké percento nich je nezamestnaných, sú e, málo vzdelaní, nekvalifikovaní, často žijú v veľmi nehostinnom prostredí a takisto majú špecifické zdravotné problémy. Často je to oveľa horšie žiť v takejto komunite pre ženy ako pre mužov. Ja som sa aj spýtala, akú aké posolstvo by ste šírili, keby ste mohli, čo mám tu povedať v Európskom parlamente za vás. A ona povedala, hm, mladá rómska žena, mladá rómska dievčina by mala byť vnímaná ako budúca inžinierka, ako budúca vedkynia, ako budúca podnikateľka, manažérka, je to dievča, do ktorého sa oplatí investovať prostriedky, aby sa rozvinula do týchto úloh. Ženy a dievčatá môžu prispieť k práci Európskej únie a majú na to aj právo. Ďakujem. La ringrazio personalmente, ma credo anche a nome di tutta la Commissione. Eh, Chcela by som poďakovať aj v mene celého výboru, aj za mňa osobne pani ministerke e, za Regnerovej za jej silné slova, mocné slova o ženách, ktoré bojujú za nás všetkých, za politické e, aliancie, ktoré predstavujeme. Bojujeme na fronte mnohých vecí, vy ste ich vymenovali a každý má čo povedať Európskej únii každý musí zapracovať rodové hľadisko, rodovú rovnosť do svojho sektora, do svojej oblasti, aj do európskeho rozpočtu. Pokúšame sa zapracovať rodovú rovnosť do rozpočtu aj do každodennej práce a neustále e, vidíme to, že nie je až toľko žien obetí Máme mnohé schôdze, stretnutia so ženami v Európskom parlamente. Veci sa menia, preto vítam aj vaše slova a dúfam, že vždy e, budeme stáť na strane toho, čo zastávate aj vy. Vždy, každý rok pozývame ministrov z rozličných e, štátov Európskej únie. V tomto prípade sme naozaj veľmi radi, že sme tu mali ministerku a nie ministra. A to nám dáva dodatočné nádeje. Pre nás je dôležité vedieť, že švedský rozpočet už je nastavený tak, aby zaradil aj politiky rodovej rovnosti a odfinancoval ich. E, treba preklenúť priepas medzi mužmi a ženami v profesnom živote, v platovom e, faktore, pretože vieme, že v celej Európskej únii sú rozdiely medzi platmi mužov a žien. V tejto fáze by som rada vás vyzvala, kolegyne a kolegovia, na diskusiu. Mm, prihlásili ste sa už a ja som chcela sama vás e, poprosiť a položiť vám otázku. Čítala som o tom, že minister spravodlivosti, myslím, že sa volá pán Jonathan, navrhol zákon, ktorý by mal zabezpečiť 40 žien v, v vedúcich úlohách a v radách, v dozorných radách a manažerských radách vo firmách. Ako by táto e, právna norma sa mohla aktívne prejaviť vo Švedsku? To je moja otázka. Kolegyňa Windek, nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani predsednička, ďakujem aj za všetky informácie. OSA, nie každý deň tu máme švedskú ministerku v parlamente. E, som rada, že vás tu máme. Chcela by som sa dotknúť témy mrzačenia ženských pohlavných orgánov je to nezdravotnícke, nemedicínske e, zasahovať takto do, do zdravia žien. Sú 3 milióny dievčat a žien ohrozené touto praktikou, tou, touto procedúrou podľa VHO, štatistik VHO. A e, mrzačenie ženských genitálií je hrozbou, ohrozením základných práv žien a mužov, berie im to z rúk moc a je to typ násilia, ktoré sa dnes voči ženám deje pretože sú tým e, potlačené, potlačané a ich e, sexualita je tým obmedzovaná, okliešťovaná. E, nie je to niečo, čo patrí do dnešného moderného sveta, nepatrí to do Európy, takže sa pýtam, viete, koľko žien dnes vo Švedsku je ohrozených procedúrou mrzačenia pohlavných orgánov? A ako je možné, že keď švedská spoločnosť, keď švedský ľud sa pokúsi meniť túto mentalitu už od 90. rokov, ešte stále nepozorovať veľký progres a nedá sa a zabraniť ani vo Švedsku mrzačeniu ženských pohľavných orgánov. Koľko prípadov sa nedávno objavilo vo Švedsku na súdoch, koľko bolo odsúdených za to, že participovalo na procedúrach mrzačenia ženských pohľavných orgánov a či boli mnohé dievčatá poslané potom naspäť do svojich domovských krajín počas leta, kde mali podstúpiť túto procedúru a nie vo Švedsku. Identifikovali ste takýto problém? A posledná otázka, ktorú, chcem, ktorú sa chcem spýtať. Švedsko je jedno z tých krajín sveta, kde máme najväčší počet znásilnení. Ja sa za to hambím, ale štatistiky to hovoria naozaj sú brutálnejšie a násilnejšie. Máme tu tzv. gang rape, skupinové znásilnenia. Čo s tým urobíme vo Švedsku? Ako tomu zabránime? Tomuto problému, ako sa s ním vysporiadáme, pretože sme nebadali žiadne dobré výsledky zákrokov, ktoré sa udiali doteraz. Stále viac násilnení pozorujeme. Ďakujem. Ďakujem. Pani Morvaj. Az előbb egy úgynevezett. Ďakujem za slovo. Moja kolegyňa pred chvíľou hovorila o tej praxi mrzačenia pohľavných orgánov, povedala, že to má kultúrny pôvod a vy, pani ministerka, ste hovorili o inej kultúre, o rómskej kultúre. Povedali ste, že by ste boli rada, že ak ľudia uvidia mladú Rómku, aby si predstavili budúcu inžinierku. Ja by som sa chcela opýtať, ako chcete riešiť tieto kultúrne rozdiely? A čo si myslíte o diskriminácii, ktorá sa zakladá na kultúrnych rozdieloch? Môžeme hovoriť o rôznych menšinách, môžeme hovoriť o rómskej menšine, ale aj o iných. Moja práca sa týka menšín, pomáhania menšinám a pokiaľ chcete, aby mladé Rómky boli vnímané ako mladé inžinierky či budúce podnikateľky, tak v tom prípade sa chcem opýtať, či si nemyslíte, že tie prekážky pochádzajú zo samotnej rodiny toho dievčaťa, zo samotnej kultúry tohto dievčaťa, či z tej menšinovej spoločnosti, z ktorej dievča pochádza. Možno by to mali byť práve tie rodiny, ktoré dievčatám pomôžu, pretože si myslím, že v mnohých prípadoch tieto dievčatá musia ostať doma, namiesto toho, aby chodili do školy. Sú doma, aby pomáhali so svojimi 5, 6 či 7 súrodencami a nemôžu ísť do školy a študovať. Ja si myslím, že toto všetko, alebo teda väčšina tých problémov pochádza z ich kultúry, z ich vlastnej rodiny. Takže pokiaľ chcete, aby tieto dievčat boli inžinierky či podnikateľky, tak taktiež musíte skúmať prekážky, ktoré predstavuje ich vlastná rodina. Veľmi pozitívne ste sa vyjadrovali k migrácii. Keď sa pozrieme na fotky či na televízne noviny, tak vidíme, že v týchto menšinách je veľmi veľa kultúr, v ktorých e, sa so ženami zle zaobchádza. Hovorím takisto dlho, ako hovorila moja predrečnička, takže mi láskavo pani predsedajúca dovolte ukončiť e, môj prejav. Možno sú to nepríjemné otázky, ale prosím dovolte mi dokončiť. Ak chcete, môžete stopovať otázky. Ale v tom prípade ste mi mali na úvod povedať, koľko minút mám k dispozícii. Keďže ste mi nepovedali, koľko minút môže hovoriť, tak ukončím svoj príspevok už o chvíľu. Pani ministerka, prosím, povedzte mi, čo si myslíte o tom, ako sa zaobchádza so ženami medzi migrantami, ktorí sú moslimi, napríklad sú to muži, ktorí neumožnia svojim ženám a deťam nastúpiť na, do vlakov, aby e, pokračovali v ceste do Európy. Mám pocit, že všetci panikária, pretože kladiem takéto otázky, ale napriek tomu by som rada eh, to ukončila. Takže čo robíte, aby ste zabranili tomu, aby samotní migranti nezaobchádzali zle so svojimi deťmi či e, so svojimi ženami? Prosím, upokojte sa. Toto je demokratická inštitúcia, tak mi prosím vás dovolte, aby som ukončila e, svoju otázku. Som poslankyňa parlamentu rovnako ako vy, takže čakám na odpovede. Vážená kolegyňa, musíte e, rešpektovať predsedníctvo, ktoré tu dnes zastupujem, aj keď som podpredsedničkou, takže pokiaľ vám e, naznačím, aby ste skratili svoj príslovek, je to preto, že nemáme veľa času. Ja osobne nemám chuť sa tu hrať na diktátorku a prerušovať rečníkov, pretože vy ste samozrejme na tú tému oveľa väčší experti než ja, avšak treba si uvedomiť, že každý má nejaký určený e, priestor, časový priestor. Ja som nehovorila o presnom časovom e, rozsahu, myslela som si, že sa k tomu postavíte rozumne, ale pokiaľ niekto hovorí príliš dlho, o minútu dlhšie, o minútu kratšie, tak si ja v tom prípade dovolím zvihnúť kladivko, pretože tu máme pani ministerku a potrebuje ona aj čas na to, aby vám mohla odpovedať. A pokiaľ sa takto rozrušíte, tak pani ministerka nebude mať príležitosť reagovať. Za normálnych okolností sa to na našom výbore takto to takto na našom výbore nefunguje, takže prosím, e, zachovajme sa tak, aby e, pani ministerka mohla reagovať. Teraz má slovo pani Bjork. V prvom rade sa chcem pani ministerke ospravedlniť, pretože za normálne okolnosti sme tu pomerne pokojní, nebúchame do stola. Nechcem, aby ste mali dojem, že sme, e, že tu bežne máme rasistov, normálne tu, títo ľudia nie sú a nezaujímajú ich práva žien. Je to naozaj neslušné, čo sa tu deje. Takže teraz budem hovoriť po švédsky. Ja vil takia minister, för att du är er här. Pani ministerka, chcem sa vám poďakovať za to, že ste sem prišli. Viem, že vám ležia na srdci ženské práva, feminizmus, rodová rovnosť a pra, e, ro, pardon, sexuálne a reprodukčné práva. Aj keď nie ste členkou mojej strany, je to naozaj, tak povediať, závan čerstvého vzduchu, že máme feministicky feministickú vládu a vás e, vo funkcii ministerky pre rodovú rovnosť, to je naozaj veľmi dobré. Mám na vás niekoľko otázok. V prvom rade sa chcem ospravedlniť, pretože Eh, s vami hovorím tak, ako keby ste predsedali rade. Viem, že to tak nie je, ale viem, že máte vplyv aj na radu. Na našom výbore sa venujeme v tejto chvíli mnohým otázkam a jedna z nich, ktorá eh, by sa podľa mňa mala prediskutovať na úrovni rady, sa týka toho, že komisia sa venuje rodovej rovnosti, potom je tu vyhlásenie predsedníctva na rade. Avšak podľa mňa to nestačí Myslím si, že vlády a rada by mohli toho robiť oveľa viac, aby prispeli s naozaj mocnejším vyhlásením týkajúcim sa rozvoj rovnosti. Komisia má stratégiu a tak ďalej, ale ja si myslím, že by sme mohli mať naozaj oveľa silnejšiu koalíciu týkajúcu sa rodovej rovnosti. Druhá vec, chcem sa opýtať, čo môžeme urobiť my, ako vám môžeme pomôcť aby sme prispeli k tomu, že na rade sa posunie ďalej pra, e, pra, právny akt týkajúci sa rodičovskej dovolenky. Pokiaľ nič neurobíme, nič sa nestane, takže chcem sa opýtať, čo môžeme robiť, aby sme vám pomohli. Rečnička je prerušená predsedničkou ale teda dôležité je aj obchodovanie s ľudskými bytostiami. Doplnila rečníčka. Obávam sa, že máme naozaj veľmi málo času, takže pani Hanivo. Ďakujem pekne, ďakujem aj vám, pani ministerka, za to, že ste tu. Ja budem hovoriť naozaj stručne, pretože Chcem začať tým, s čím skončila posledná rečnička, je to otázka prostitúcie a znižovania dopytu. Ako viete, za posledného mhm. mandátu v roku 2013 parlament pracoval na správe, e, v ktorej v podstate schváľoval, podporoval švedský model. Pre náš výbor to bolo naozaj veľké víťazstvo. Teraz v tom musíme pokračovať, čo bude v EÚ veľmi náročné, pretože ako viete, existuje veľa modelov prostitúcie. V niektorých krajinách je toto dokonca legálne. Avšak dôležité je, aby sme sa tejto téme nadalej venovali, aby sme sa dopracovali k spoločnému unijnému stanovisku, aj keď e, právne predpisy v jednotlivých členských štátoch sa líšia, pretože sa to týka obchodovania, čo je samozrejme e, európsky cezhraničný problém. Takže chcela by som sa vás opýtať, či si myslíte, alebo ako by ste si predstavili, že by sa tento švedský model e, rozšíril na celú EÚ. A taktiež, ako možno zaangažovať e, radu. Ďakujem, e, dám slovo poslednej kolegyni. Chcem vám pripomenúť, že pani ministerka musí o štvrtej odísť. Dúfam, že tu ostane ešte chvíľu, aby mohla reagovať na otázky všetkých pri, všetkých e, rečníkov. Teraz pani Posta. Ďakujem za slovo, nechcem hovoriť dlho, ale chcem zareagovať na prejav e, pravicových extrémistov, ktorí nie sú schopní e, hovoriť o danej téme, pretože naozaj z nich či, číši rasizmus, ale nebudem vás už viac obeť o čas a vrátim vám slovo. Ďakujem ešte pani kolegyňa Rodriguez. Ďakujem za slovo. Mám niekoľko veľmi priamých otázok, ak dovolíte. V prvom rade. Ako bojujete so stereotypmi, ktoré Predstavujú niektorí členovia vlády. Podpredseda povedal, že ľudia, ktorí sa správajú ako ženy, čo to malo znamenať? Potom má Švédsko akčný plán pre mladé dievčatá, ktoré prichádzajú cez stredozemné more. Ako budú tieto integrované do švedskej spoločnosti? Perfetto esempio di come dovrebbero essere poste le domande. <laughs> Prego ora la parola al ministro Ďakujem. Dám teraz slovo pani ministerke, aby zareagovala. Thank you very much. Ďakujem pekne. Teraz budem hovoriť po anglicky, ak je to v poriadku. O štvrtej mám ďalšie stretnutie, takže mi je ľúto, že budem musieť hovoriť stručne. Veľmi rada s vami však ostanem v kontakte a budem s vami rokovať o rôznych otázkach. napríklad rozdiely v právnych predpisoch v oblasti prostitúcie. To je téma, ktoré by sme sa určite mohli viac venovať, pretože je to tiež otázka, to je to téma, ktorá sa neustále vyvíja, mení a ja by som sa tomu naozaj rada venovala, pokiaľ by bol záujem z vašej strany. Pokiaľ ide o kolegu, ktorý je minister spravodlivosti, taktiež sa venuje otázka migrácie, je tu dnes na zasadnutí rady. V programovom vyhlásení vlády sa uvádza, prepašte, neviem si spomenúť na slovíčko, pokiaľ firmy na burze nemajú v vo výkonnej rade 40 žien v roku 2016 o tom budeme vypracovať právne predpisy. Zdá sa, že e, dnes firmy dosiahli e, číslo približne 30 No a my dúfame, že firmy budúci rok sami od seba e, dosiahnu tú úroveň 40 Pokiaľ to tak nebude, tak navrhneme právny predpis v tejto oblasti. Je samozrejme veľmi dôležité, aby kompetencia a zdroje pochádzali z celej populácie. A je pravda, že v krajine, kde je veľa firiem, sa veľa rozhodnutí príjma na tejto úrovni a má to veľký vplyv na spoločnosť. Hovorili sme už o tom približne 15 rokov a iste, bolo dosť času na to, aby sme sa pripravili. Avšak u nás neexistuje tradícia kvót v žiadnej oblasti, ani v politickej oblasti, čiže toto by bolo prvýkrát, keby sme mali, keby sme zaviedli takéto kvóty. A ja dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť to, aby tých 40 zaviedol, zaviedli samotní zástupcovia priemyslu, ale pokiaľ nie, tak e, pripravíme k tejto téme, mm, k tejto oblasti právne predpisy. Pokiaľ ide o mrzačenie pohľavných orgánov, tejto téme sa venujem už niekoľko rokov. Je to taktiež súčasťou frakcie pekingskej platformy a káhirskej platformy, ako iste viete. Vo Švedsku existujú právne predpisy, a minulé roky sme ju aj posilnili, pretože je to téma, ktoré sa treba venovať neustále. A pokiaľ je to potrebné, tak aj posilniť právne predpisy v tejto oblasti. Pokiaľ ide o znásilnenie, ako som už uviedla, ne, nevyzerá to tak, že násilie na ženách e, klesá, Avšak pokiaľ ide o tie e, skupinové znásilnenia, tak neviem o tom, že by sa ich počet zvyšoval, štatistiky tomu nenasvedčujú. Avšak samozrejme znásilnenie je veľmi zlým zločinom proti ženám, na tom by sme mali vždy pracovať a preto prepracovávame právne predpisy týkajúci sa zločinov e, prepojených na a sexualitu či sexuálne zločiny. No a pokiaľ ide o integráciu, samozrejme toto je veľmi dôležitá otázka. Ide o integráciu utečencov, ktorí prichádzajú do Švédska. Pre švedskú spoločnosť je toto veľmi dôležitá téma. Sme veľmi hrdí, že môžeme u nás privítať eh, migrantov, ktorí utekajú pred vojnou a pred ťažkými pomermi v krajinách, ktoré sú EU blízko, ako je napríklad Syria a ďalšie krajiny. A my si myslíme, že je to naša povinnosť. A sme veľmi hrdí za to, že týchto ľudí, ženy aj mužov, podporujeme. To však samozrejme znamená aj to, že musíme byť pripravení týchto ľudí, mužov, ženy, detí príjmať. Zhruba polovica z týchto ľudí sú deti, No a teda tým pádom samozrejme musíme čeliť všetkým výzvom týkajúcim sa integrácie. Musíme sa pripraviť na to, že ich budeme musieť ubytovať, integrovať na pracovný trh, do vzdelávacieho systému a tak ďalej. No a pokiaľ ide o ženy, treba povedať, že ich účasť na pracovnom trhu je nižšia než v prípade mužov z porovnateľných skupín. Avšak vidíme tiež to, že účasť žien v pracovnom trhu e, narastá. O tom to musíme viac skúmať a pracovať e, s metodami, vďaka ktorým získame výsledky. Dúfam, že sa e, aj oni budú môcť presvedčiť o tom, že Švedsko naozaj je krajina, do ktorej sa oplatí vycestovať Ehm, mnohé ženy, mnohí muži eh, si myslia, že u nás sú kvalitné hodnoty, ktoré stoja za to, aby sa presadzovali. Ja mám na starosti aj sociálne otázky, taktiež eh, práva starších, eh, práva detí. A máme tu taktiež výzvy spojené s meniacou sa demografickou situáciou a napríklad otázka starostlivosti o staršie osoby je jednou z najväčších víziev na našom trhu Zhruba 5 eh, švedskej pracovnej síly pracuje práve v oblasti starostlivosti o starších, eh, keďže to máme zrozumené tak, že je to platené pracovné miesto, ktoré to financuje eh, verejný sektor, teda štát. Aj keď to spravuje súkromný sektor, je to oblasť, v ktorej dominujú najmä pracujúce ženy. Mm, bola by som rada, keby viac mužov pôsobilo v tejto oblasti. Nevieme, čo všetko na budúcnosť prinesie, ale vieme, že Rozhodne starostlivosť starších, starších ľudí bude vždy potrebná. Avšak, ak nebudeme mať dostatok eh, Švédov, ktorí by pricestovali, teda utečencov, pristahovalcov, eh, ak by sme nemali takýto príliv obyvateľov do Švédska, naozaj by sa nám nepodarilo v budúcnosti vysporiadať sa s týmto aj čo sa týka napríklad financovania celého daňového systému, sociálneho systému. My chceme, aby v našom systéme pracovalo rovnako veľa mužov ako aj žien. Taktiež máme istý daňový základ a z týchto daní potom dokážeme eh, vyplatiť starostlivosť o deti a o staršie osoby. Ak však nebudeme mať eh, dostatok eh, dospelých osôb pracujúcich, tak nebudeme schopní financovať tento systém e, sociálnej starostlivosti, taktiež starostlivosti o deti a o e, staršie osoby. Teda naozaj potrebujeme týchto, tak povediať, nových obyvateľov Švédska. Čo sa týka radovej rovnosti, ja naozaj nepoznám žiadnu krajinu, kde by politika, politická vôľa nebola dôležitá pre rozhodovanie v krajine u nás. Ženy nemohli napríklad voliť, keď sa narodila moja stará mama. A to nezmenila jej rodina, zmenili to politici, zmenila to politická vôľa a politické presvedčenie. Toto nastolilo zmenu. Myslím si, že toto práve je ten rozhodujúci faktor, čo nám pomôže alebo nepomôže dosiahnuť rodovú rovnosť. it comes to um, the, uh, the European Council, yes. pokiaľ ide o Európsku radu, myslím, že v tejto chvíli by sa eh, v rodovej eh, otázka rodovej jednosti mohli angažovať eh, všetci o niečo viac. S pani Björk sa môžem o tom porozprávať bližšie neskôr. Myslím, že je naozaj mimoriadne dôležité, aby Európska únia mala silnejší hlas v tejto oblasti. Myslím, že všetci partneri by sa do tohto mohli zapojiť veľmi ochotne. Um, o tom s vami budem diskutovať e, aj e, pri inej príležitosti na iných fórach. Naďalej, čo sa týka smernice o materskej dovolenke, myslím, že je známe, že stanovisko Švedska bolo také, že do toho musia byť zahrnutí obe rodičia, aj matky, aj otcovia od samého počiatku. A preto chceme aby vznikla smernica o rodičovskej dovolenke. Veľmi ochotne budeme teraz o tom rokovať. Bude e, to celkom iste opäť predmetom rokovaní. Vo Švedsku máme rodičovskú dovolenku, ktorá bola predlžená a taktiež sme práve prijali rozhodnutie, aby bolo povinné pre oboch rodičov využiť túto rodičovskú dovolenku pred Predtým sa museli využiť 2 z 12 mesiacov, teda aj otcovia museli využiť 2 mesiace, inak by to e, prepadlo. A teraz sa to rozšírilo na 3 mesiace, ktoré sa musia využiť z tých 12 mesiacov, teda aj muži, aj ženy, potom, e, čo sa stanú rodičmi, si môžu vybrať, e, či strávia tieto 3 mesiace s dieťaťom doma, alebo či stratia nárok na tieto tri mesiace. Vieme, že v minulosti, keď sme to um, zaviedli, zmenilo to dosť výrazne vývoj na pracovnom trhu a taktiež v oblasti neplatenej práce eh, otcovia ehm, mali tendenciu stráviť o mnoho viac času so svojimi novorodenými deťmi a taktiež potom neskôr pôsobili o mnoho aktívnejšie v živote dieťaťa. To je samozrejme pozitívne aj pre dieťa, ale ešte stále platí, že ženy majú len 60% úroveň dôchodkov, ktoré dostávajú muži. A rozhodnutia, ktoré robíme v skorších fázach v živote, majú vplyv na potom neskoršie eh, obdobie v našom živote. Teda je dôležité zmeniť eh, isté zaužívané eh, postupy, napríklad po narodení dieťaťa to má totiž vplyv e, aj na neskôršie obdobia v živote, napríklad e, po odchode do dôchodku a tak ďalej. Dúfam, že som odpovedala na všetko, čo tu zaznelo. Ďakujem ešte raz za pozvanie na vašu schôdzu a teším sa na spoluprácu s vami, s tými z vás, e, ktorí sa chcete viac angažovať pre oblasť rodovej rovnosti v Európe. Ďakujem. Ďakujeme pekne, pani ministerka. Veľmi radi vás privítame opäť na schôzi nášho výboru, keď budete mať na to príležitosť a možnosť. Allora, riprendiamo la nostra riunione e affrontiamo... Vrátime sa späť k programu schôdze. Sme teraz eh, pri piatom bode. Máme na programe dve štúdie. Jednak od eh, nášho oddelenia pre výskum a druhá mm, štúdia bude z pera EIGE. E. Sú eh, obe tieto štúdie kľúčové na vypracovanie správy z vlastnej iniciatívy ktorá by sa mala predložiť 15. októbra tu vo výbore. Je to iniciatíva, ktorá vychádza z externých faktorov, ktoré bránia ženám podnikateľkám pôsobiť v Európe. Teda dnes budeme mať v dispozícii empirické údaje a potom ja ako spravodajkyňa budem môcť vypracovať veľmi významnú správu, ktorá poprvýkrát sa bude venovať práve otázkam prekážok podnikania žien v Európe. Keď sa ženy rozhodnú pustiť do podnikania, dám teda slovo e, pani Kraken, ktorá nám približí výsledky tejto štúdie, ktorá vznikla na požiadanie e, nášho výboru podnikanie žien, taktiež e, znižovanie rozdielov v dostupnosti financovania v e, službách a v oblasti sociálneho podnikania. Pani McCracken pôsobí e, vo výskumnom centre v Londýne, CIT a taktiež robila mnoho projektov pre vládu Veľkej Británie, ako aj pre Európsky parlament okrem iného. Je z London School of Economics. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem za toto úvodné slovo aj za pozvanie na toto eh, stretnutie. My sme sa zamerali na mieru podnikateľiek žien v, Európe, nie len eh, žien v podnikaní, ale najmä sme sa snažili preskúmať eh, druh ich podnikania taktiež rozdiely e, v podieloch žien a mužov v podnikaní, ako aj na rozdiely e, v povahe a druhu podnikov, ktorým sa e, ženy snažia venovať v porovnaní s mužmi. Na úvod, aby som tak trochu uviedla tému, tu máme graf, ktorý pokrýva mieru pôsobenia samostatne zárobkovo činných osôb v EÚ. Nie je to síce ideálny spôsob merania, ale získame tým zhruba predstavu o tom, aká je miera osôb SZČO ehm, v roku 2014, čo sa týka aj mužov a žien. Pre 24 členských štátov EÚ to bolo zhruba na úrovni 14 len tak, aby sme mali zhruba všeobecný prehľad na úvod. Keď sa potom pozeráme podrobnejšie na rozdiely medzi mužmi a ženami, v pôsobení ako SZČO. To sa týka taktiež 24 členských štátov. Vidíme, že sú tu dosť zásadné rozdiely. Vo všetkých členských štátoch je eh, o mnoho viac eh, mužov, ktorí pôsobia ako SZČO ako ženy. Aj keď vidíme, že v niektorých krajinách sú tieto rozdiely dosť výrazne e, veľké. Teda, mohli by sme to zhrnúť tak, že v EÚ zhruba 14 pracujúcich pôsobí ako samostatne zárobkovo činné osoby. Južná a východná Európa vykazuje vyšší podiel SZČO, ale to zahrňa aj tie oblasti, kde napríklad e, v polnospodárstve e, jednoho osôb pôsobí e, takýmto spôsobom v krajinách Severnej Európy je ten podiel o niečo nižší. Ale keď sa pozeráme trošku podrobnejšie na rodové rozdiely v podnikaní vidíme, že zhruba tretina zhruba 40 miliónov podnikateľov v EÚ, teda tu ide o osoby SZČO, iba 29% z nich v roku 2012 bolo, boli ženy. A tiež vidíme, že miera SZČO e, uh, jedna zaostáva uh, za počtom mužov uh, vo všetkých eh, členských štátoch. Aj keď sú v niektorých krajinách mimoriadne veľké rozdiely, najmä v Írsku, Švédsku a Dánsku, ale aj v Taliansku a na Slovensku. Najmenšie rozdiely zaznamenali v Luxembursku a taktiež v Portugalsku. Teda je naozaj vidieť, že sú tu veľké rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi. Taktiež vidíme, že sú to dosť e, rozlišné e, definície e, toho, čo presne znamená podnikanie. Keď sa pozeráme na krajiny OECD, vidíme, že ženy riadia zhruba trečinu podnikov v rozvinutých krajinách v rámci OECD, ale na úrovni sociálneho podnikania toto sú podniky, ktoré fungujú nie s cieľom zisku, ale s cieľom obohatenia spoločnosti. Takéto druhy spoločnosti a podnikov vykazujú väčšiu mieru rodovej rovnosti. Tam je tá úroveň eh, rozdielu medzi mužmi a ženami je o mnoho nižšia, ale v Šesáre sú tu, sú tu odlišnosti medzi jednotlivými krajinami. A je zaujímavé, že eh, vysokoškolsky vzdelané eh, ženy vytvárajú práve tieto sociálne podmienky zhruba v rovnaké miere ako muži pričom pre tradičné formy podnikania platí skôr opačný vývoj. Ak e, vysokoškolsky vzdelané ženy um, nie sú ochotné začať podnikať rovnakými ako muži, tak e, samozrejme dochádza k istým stratám pre ekonomiku spoločnosti. Tieto sociálne podniky eh, často poskytujú veľmi užitočné eh, služby spoločnosti. Ženy, ktoré sa začínajú venovať týmto sociálnym podnikom najskôr, eh, majú vysokú pravdepodobnosť, že sa o niečo neskôr začnú venovať potom tradičným podnikom v tradičnom slova zmysle. Je to v podstate taký ich prvý krok do sveta podnikania. Ehm, aby sme sa pozreli teraz na to, čo sme sa dozvedeli z nedávneho výskumu o podnikaní a o rodových otázkach toto? sa týka podnikov žien a žien podnikateľiek vidíme, že ženy e, o mnoho častejšie riadia menšie podniky, teda sú to podniky s nižším obratom a taktiež s nižšou mierou rastu. E, a taktiež vidíme, že sektory, e, ktorých pôsobia ženy ako podnikateľky, banky vnímajú ako sektory s nižšou mierou zisku a s nižším potenciálom rastu. Taktiež vidíme, e, že mnoho podnikov, ktorí pôsobia ženy, e, sú podniky s tzv. domovskou základňou. Sú to v podstate podniky jednej ženy a Často eh, je to v sektoroch, eh, kde je vysoká miera konkurencie a tiež eh, je to v sektoroch, ktorých tieto služby predstavujú nižšiu mieru pridanej hodnoty. Je zaujímavé podotknúť, ešte sa pozrieme na konkrétne prípadové štúdie neskôr, vidíme, že zhruba 5 až 15 high-tech podnikov majú v rukách ženy. A to je veľmi zaujímavé zistenie celková eh, tendencia je taká, že ženy vnímajú eh, svoje podniky eh, ako také, že ich nevnímajú ako podniky s veľkým potenciálom rastu, nevnímajú svoje podniky ako rovnako dôležité ako väčšie podniky, taktiež majú nižšie ambície rastu celkovo nemajú um, natoľko uh, vysoké ambície rozširovať svobodníky ako muži. A to vychádza zo štúdií, ako aj uh, prípadové štúdie, o ktorých budeme hovoriť, to potvrdzujú. Taktiež, čo sa týka miery inovácií v ich podnikoch, uh, aj toto ženy hodnotia nižšie v porovnaní s podnikmi, uh, ktoré vedú muži. Pozreli sme sa v našom výskume aj na príslušnú legislatívu ktorá údajne má tiež dopad na rozdiely e, medzi mužmi a ženami v podnikaní. Tie hlavné aspekty tejto e, smernice e, sa týkajú toho, že to bola snaha rozšíriť práva materskej dovolenky, taktiež na partnerov, ktorí pôsobia ako SZČO. A taktiež smernica stanovuje, že e, ženy a muži musia mať rovnaké zaobchádzanie a, a v oblasti služieb a tovarov, a to zahrňa aj finančné a bankové služby. E, Musíme stanoviť opatrenia, aby sme zabezpečili kvalitu a táto smernica práve pozbudzuje takéto opatrenia, ktoré je, ktoré je možné zabudovať do veľmi kvalitného podnikania. Rodová diskriminácia je zakázaná zákonmi, ale komisia zistila vlastným vyšetrovaním, že je veľmi ťažké rozlíšiť medzi priamou a nepriamou diskrimináciou. Je veľmi ťažké vôbec definovať, kedy sa deje nepriama diskriminácia. Uznesenie OSN z roku 2013 hovorí, že podnikateľky, ženy sú diskriminované finančne, najmä e, matky samoživiteľky. Prehľad literatúry zhrnul nedávne výskumy o tom, čo znamená byť ženou podnikateľkou, to sme si preštudovali a takisto prípadové štúdie hĺbkovo. Rozhovory, interviu so ženami podnikateľkami, s bankami, a s tými, čo požičiavajú peniaze, vrátanie e, kapitálu, rizikového kapitálu. A chcela by som vás oznámiť s kľúčovými zisteniami z týchto výskumov. V Českej republike sa odhrala prípadlová štúdia, z ktorej vyplynulo, že ženy podnikateľky, a bolo tam aj veľa respondentiek, žiadajú menej často o odfinancovanie než muži, o financovanie zvonka a ak, tak žiadajú o nižšie sumy. Častie to bolo preto, lebo ženy samotné nechceli žiadať toľko peňazí, chceli zostať v rozumnej veľkosti, nechceli tak veľmi rásť ako firma. A toto možno odpudzuje požičiavateľov, pretože tí, čo požičiavajú peniaze, vedia, že za málo peniazy získajú aj menší zisk a teda ich to odrádza. Ženy podnikateľky veľmi často tvrdili, že pre banku sú niečím ako nepríjemnou záležitosťou, ktorá obťažuje, pre takéto, za takéto malé sumy nie sú ochotní sa so ženami podnikateľkami baviť. Čo sa týka rodičovskej dovolenky, priama diskriminácia je, keď sa odmietne banková pôžička na základe toho, že žena je matkou. To sa veľmi ťažko dá overovať explicitne, ale respondentky na to poukázali. Crowdfunding je možno alternatívnym zdrojom financovania, hoci sa to zatiaľ oficiálne tak neberie ale veľmi často je to veľmi dobre pre podnikateľov a podnikateľky, ktoré nemajú prístup k tradičným zdrojom financovania. Ponúka alebo nesie to so sebou výzvy, pretože existujú ženy, ktoré podnikajú a zároveň sa starajú o deti a napriek tomu majú nižšiu úroveň seba dôvery a optimizmu v porovnaní s mužmi podnikateľmi. V Taliansku sme zistili, že ženy zakladajú firmy v takých sektoroch, kde už tradične ženy pôsobia, napríklad v zdravotníctve, v osobných službách, službách v oblasti estetiky, krásy, čistenia, upratovania, lebo tomu rozumejú, ale tieto sektory sú menej atraktívnejšie pre tých, čo by im mohli po, poten, požičať peniaze alebo odfinancovať ich. Tam sa dá o mnohých aspektoch diskutovať, ale takisto sa zistilo, že me, ženy podnikateľky dostávali oveľa menej sum než muži podnikatelia na rozbehnutie firmy, ale je to aj preto, že ženy žiadajú o menej než muži pri začiatkoch podnikania. Niektoré e, kvality, ktoré ženy podnikateľky pokladajú za dôležité pre úspech. Samotné podnikateľky ich pokladajú za úspech a ktoré ich vlastne e, prilákali k podnikaniu, sú Sebarealizácia, to, že podnikanie znamená istú výzvu, znamená, že e, sa treba postaviť e, všetkým možným výzvam a dá sa uspieť. Rodina, najmä v talianskej štúdii, e, vyšla ako talianská rodina je jedna z tých rodín, kde ženy berú si na plecia oveľa väčšiu mieru starostlivosti o závislých členov rodiny, teda o starších ľudí, o deti, než muži. Pokúsim sa hovoriť rýchlejšie, aby som to stihla, hovorí prednášajúca. V ďalšom štáte sme zažili prípad ženy podnikateľky, ktorá sa pokusila o získanie rizikového kapitálu, tzv. venture capital, ale nie bankového kapitálu, ale zdá sa, že v týchto kapitálových okruhoch sa pohybujú muži, ktorí takto investujú rizikový kapitál a očakávajú mužský typ správania, očakávajú vyššiu mieru seba dôvery u podnikateľiek, ako keby mali byť mužmi, presadzovať sa mužským spôsobom. Takisto sú tu rozdiely v sieťach, ktoré sú profesionálne vytvorené pre podnikateľov, e, existuje menej žien podnikateliek a preto siete, podporné siete žien sú menej vplyvné, ženy nemajú až taký prístup, priamy prístup k ľuďom, ktorí majú možnosť ovplyvniť e, rozhodnutia, ktoré, ktoré predstavujú silné, silné pozície v sektore, v branži Ženy sa snažia iba skombinovať podnikanie so starostlivosťou o ženy, ktoré, ktoré, toto je argument, ktorý uvádzali a muži veľmi málo kedy takýto argument použili. Mnohé respondentky uvádzali, že ženy možno nechcú až tak veľmi riskovať, preberať na seba riziko, pretože nechcú ohroziť svoje rodiny, svojich partnerov. Vo Spojenom kráľovstve sme našli podobné veci problematickejšie získavanie úverov a pôžičiek z bank napríklad. Ženy sa menej pravdepodobne uchylia k úrokom a pôžičkám a ak už sa rozhodnú, žiadajú o malé, nízke pôžičky. Vieme, že prístup k úverom alebo ochota, schopnosť splácať takýto úver alebo vziať si na plecia úver ak neexistuje takáto ochota, tak to obmedzí potenciál firmy ochota vystaviť sa riziku. Ženy menej vedia o tom, ako funguje rizikový kapitál, nie sú zvyknutí na takúto záležitosť, na takúto skúsenosť. Muži skôr boli prístupní také, vydať sa do takejto e, oblasti. Na rozdiel od iných krajín v Spojenom kráľovstve je menej bariér k financovaniu sektor, rôznych sektorov pre ženy podnikateľky. ale aj tak je obmedzený na financovanie pre podnikateľky v porovnaní s mužmi, napriek tomu menšiemu obmedzeniu celkové v porovnaní s inými krajinami. Ženy v Spojenom kráľovstve často nemali chuť, a to bolo podobné v inými, iných krajinách, nemali veľkú chuť prekonávať tieto bariéry. Jednoducho prijali fakt, že sú tu pre nich bariéry, pretože sú ženy, ale prekonávanie týchto bariér nebolo vo všeobecnosti Eh, brané ako spôsob eh, na zvýšenie si svojej svoje seba dôvery alebo eh, hrdosti na seba, keď by prekonali takúto prekážku. Ženy sa skôr vnímajú ako bežné, obyčajné bytosti a myslia si, že len vynimočné ženy dokážu prekonať bariéry v podnikateľskom svete. Priepasť medzi vnímaním ženského a mužského aspektu sa preukázal v rôznych typoch podnikania, v rôznych typoch podnikov. Ale prístup k peniazom a úverom sa ukázal byť jedným z hlavných eh, prvkov, hlavných pilierov tejto nerovnosti. Existuje veľmi jemné prepojenie medzi ponukou a dopytom po peniazoch. Ak si Ženy myslia, že neexistuje pre nich ponuka úverov, tak ani nežiadajú o úvery a to iba prehlbuje potom tento cyklus, tento kruh a obmedzuje to prístup ženám k úverom a pôžičkám. Ženy majú menej skúseností s podnikaním a s financovaním podnikania, pretože táto segregácia medzi mužmi a ženami ovplyvňuje vo veľkom trhy ako také a preto ženy sa vnímajú ako neatraktívne aj ako podnikateľky majú menej mm, výkonné a efektívne siete a vidia mnohé bariéry vo svete podnikania. Diskriminácia bola preukázaná viacerými štúdiami, ale nebola dokázaná. Je to len manifestované v mnohých rôznych kvalitatívnych spôsoboch, ale veľmi ťažko je to naozaj preukázať. Detegovali sme len pocit, že ženy majú trošku menej výhod, že sa s nimi zaobchádza inak, napríklad na stretnutiach, na poradách, na schôdzach, ale nedalo sa to nejako zhmotniť do čísel čo sa týka prístupu k úverom a pôžičkám, potrebujeme také systémy, ktoré by povzbudili banky požičiavať ženám podnikateľkám a malým firmám napríklad štátne záruky alebo mikropôžičky. Nejaký systém by sa mal nastaviť. Takisto návratnosť eh, investícií v sektoroch, ktorým dominujú ženy, eh, hoci treba to preskúmať, ako to v skutočnosti vyzerá. A štruktúrálne nevýhody, ktorým čelia ženy, sú napríklad to, že majú problémy s sieťami. Vo Švedsku jedna podnikateľka založila skupinu pre platformu pre diskusie. Stretli sa, aby hrali poker, a potom pozývali aj muži, aby si s ženami zahrali poker a to bola platforma, kedy mohli sa rozprávať aj o podnikaní. Niektoré bariéry padli a mohli sa skontaktovať s, mužmami, s mužmi. Takisto je dôležité chodiť na rôzne vzdelávacie odborné kurzy, aby chápali, aby, aby sa, treba urobiť ešte viac štúdí, aby sa pochopila povaha nepriameho, nepriameho, nepriamej segregácie v rodovej oblasti voči ženám. Ďakujeme pani Kranken. Teraz dostane slovo pán doktor Mauricio Moska, ktorý má na starosti dobrú prax pre ženy podnikateľky, vytvoril štúdiu o tejto téme, pracuje s agentúrou od roku 2011 a koordinuje prácu E, tejto organizácie EIGE na ďalších úrovniach. Nech sa páči, máte slovo. Dobrý deň, prajem všetkým dobré popoludne. Rád by som poďakoval predsedničke tohto výboru, že pozvala organizáciu EIG a že môže EIG uviesť svoju prácu v oblasti dobrých praktik, osvedčených praktik je to, dúfam, len prvé stretnutie v sérii budúcich stretnutí a zasadnutí. Chcem poďakovať aj tlmočníkom, tlmočníčkom a tlmočníčkam. Budem hovoriť po anglicky. Je skutočne zaujímavé dozvedieť sa, čo e, táto štúdia zistila a ako naše práce pri výskume doplňajú jedna druhu. Doplňajú sa navzájom. Stručne informácie o našej práci v oblasti dobrých praktík pre ženy podnikateľky. Naša štúdia bola vykonaná v rámci toho, čo začalo už pod gréckým predsedníctvom a celé mesiace pokračovala. EIGE zhromažďuje e, praktiky o zapracovávaní rodového hľadiska do e, hlavného prúdu diania. Jedna zo súčasnej, e, súčasných štúdií ešte stále beží tento rok stručne by som si dovolila odprezentovať naše výsledky, ale k dispozícii vám dáme všetky podrobnosti. Sústredím sa tu na tri hlavné veci v našej prezentácii. Hlavné výsledky, hlavné úspechy štúdie, to, čo sa zistilo, a ďalej hlavné výzvy, ktorým sme čelili v tomto procese a závery ktoré možno po, budú viesť eh, k odporúčaniam, možno k odporúčaniam, ako lepšie podporovať ženy podnikateľky v ich prístupe na trh práce. Čo sa týka hlavných eh, výsledkov a úspechov, táto štúdia pre, prebehla pred, pred rokom, ukončila sa v maji 2014, tomu je už viac ako rok. Snažili sme sa posilniť kapacity, budovanie kapacít a informovanosť medzi jednotlivými e, aktérmi, zvýšiť participáciu žien v podnikaní. Bola to naozaj intenzívna práca a Prezentácia výsledkov bola naozaj eh, rozsiahla. Sme veľmi radi, že sme boli pozvaní na viaceré platformy, kde sme prezentovali výsledky, napríklad aj v komisii, kde je, praktika, eh, kde je platforma dobrých praktík, osvedčených praktík, kde bolo možné posunúť tieto výsledky ďalej a ďalej s nimi pracovať na politickej úrovni cez eh, DG Enterprise. A pre nás to bolo zaujímavé aj v tom, že napríklad minulý rok v apríli sme spolupracovali s ďalšími aktérmi, kedy sme si premysleli, ako sa posunúť ďalej pri e, zozbieravaní príkladov dobrých praktík a čo sa týka vecí, ktoré sa dejú na národnej úrovni a ktoré robia národné vlády. Dovolím si pripomenúť, že Chorvátsko nedávno prijalo stratégiu, štátnu stratégiu pre ženy podnikateľky. Litva na medzinárodnej konferencii sa vyjadrila mm, na, o tom, ako dať, dávať viac síl, viac moci do rúk ženám, takisto Taliansko, Španielsko eh, prostredníctvom ženského inštitútu založilo Medzinárodný deň žien podnikateliek. Stretli sme sa s mnohými aktérmi a zhromaždili sme poznatky Ponúkli sme aj efektívne riešenia, ktoré vyplývajú z e, našich zistení v členských štátoch EÚ. Ďalším úspechom tejto štúdie je naozaj e, dôkladne prepracovaná, premyslená metodológia, metodika dobre vystavaná. Nemyslíme si, že my tu sme ponachádzali len tie najlepšie prípady dobrej praxe a ani si nemyslíme, že sme našli všetky dobré príklady dobrej praxe, ktoré existujú v Európe, ale našli sme spolu s veľkým množstvom aktérov príklady osvedčenej praxe a tieto príklady majú naozaj hodnotu. Dozvedeli sme sa z nich veľa. Uvedomili sme si existenciu problému a rôznych víziev s ním súvisiacich a aj to, čo je efektívne. Kedy sa príde k výsledku, keď sa použije čo? Našou, našim tretím úspechom je malý príspevok, ktorým sme sa ocitli v strede diskusii a v desiatich členských štátoch sa v desiatich sa rozbehli diskusie k tejto veci. Mali sme tri základné nástroje, e, siete, strategická úloha fondov, financií a finanč, k finančným zdrojom. A ešte tu bola tretia dôležitá vec, ospravedlňuje sa rečník. Musím pripustiť, že naozaj je to e, pre mňa výzvou, keď už toľkí predrečníci hovorili o podobnej téme, ale pokúsim sa sledovať niť e, mojej prezentácie a byť konzistentný. Aké sú výzvy, ktoré sme si všimli? siete podnikateľov a podnikateliek bolo niečím, o čom sa už diskutovalo. Aké sú však prekážky? Aké sú bariéry a prekážky, ktoré existujú? Niekedy dokážu zastaviť ženy podnikateľky, nedokážu tieto bariéry prekonať nielen pri staní sa podnikateľkami, ale aj pri ich e, spoločenskom a hospodárskom rozvoji. Je veľmi dôležité mať pred sebou jasnú mapu veci, rozumieť veciam vo, svojom, vo svojej branži, rozumieť špecifikám. V niektorých členských štátoch EÚ, v niektorých regiónoch existujú isté odborné siete, kde sa takéto mapovanie situácie dá urobiť. Takisto ministerstva majú v tomto isté slovo z európskej perspektívy súvislosti a v prepojení s národnými usmerneniami štáty a regióny by mali takto pracovať na spoločnom rámci. Výmena informácií a dobrej praxe, e, zhromažďovanie údajov sú tiež dôležité, aby sme pochopili, aké dôležité sú politiky, ktoré pripravujeme pre ženy a aké praktiky majú ženy podnikateľky. E, systematicky zhromažďujeme údaje, o tom, ako rôzne pohľavia sa stávajú k podnikaniu, pretože sa snažíme pochopiť, aké rozdiely sú medzi mužmi a ženami a aké priepasti vznikajú, aké hluché miesta a prázdne miesta treba zaplniť politikami, ako e, prekonávať prekažky a spletité uzly, ktoré bránia rovnosti. Už som spomenul, aké dôležité je mať, e, monitorovať tú stratégiu a vyhodnocovať tú stratégiu, aby sme pochopili, aký je dopad už existujúcich politík, politík a aký je návratnosť investícií. Chcel by som sa obratiť na váš výbor a chcel by som, aby sme vybudovali silný koncept. Myslím si, že je toto dôležitý okamih, pretože e, záleží aj na finančných otázkach keď riešime o tom, kam pošleme prí, príspevky na rodovú rôznosť, nehovoríme o cenách, sumách, hovoríme, nehovoríme o nákladoch, hovoríme o investíciách, pretože v tých oblastiach, kde sa investovalo, tak sa jasne ukázalo, že investícia do rodovej rovnosti je benefitom pre celú spoločnosť, pre ženy ako aj mužov. A myslím si, že pokiaľ chceme posilniť politiky EÚ, aby podporovali rodovú rovnosť, mali by sme vyslať signál práve týmto smerom. Treťou výzvou je podľa mňa otázka udržateľnosti. Občas sa podpora podnikania vníma iba ako poskytnutie prostriedkov na naštartovanie biznisu, ale my sme sa naučili aj z analýz, že je to len prvý krok dlhej, na dlhej ceste. Je dôležité ustanoviť podporné služby, čiže neposkytnúť len samotnú infraštruktúru, ale tiež podporu na, napríklad v oblasti networkingu či rozvoja zručností. Pretože nechceme nechať tie mladé podniky samé na seba, ale chceme im pomáhať v raste, aby boli solidné. Taktiež je podľa mňa dôležité budovať e, alebo riešiť jednotlivé úspešné prípady pre ženy budem citovať e, prvú ženskú e, banku, družstvenú banku, je to z Cypru, ktorá uviedla, že keď sa investuje do podnikania žien a rodovej rovnosti, tak náraz v oblasti zamestnanosti či prístupu k financiám Ehm, nie je len pre mužov, pardon, pre ženy, ale aj pre všetkých mužov a celú spoločnosť. Súhlasím s predrečníkmi, ktorí hovorili, že je veľmi dôležité, aby sa do tejto oblasti lepšie a viac angažovali aj muži. Myslím, že ešte stále mám niekoľko minút k dispozícii. A Rád by som sa teraz dopracoval k záverom, s kým budeme mať možnosť diskutovať. Takže v rámci záverov by som chcel poskytnúť niekoľko čísel. S viacerými zúčastnenými stranami máme konzultačný proces. Sú to zúčastnené strany, ktoré pracujú buď v štátnych inštitúciách, alebo sú to siete podnikateľov, mimovládne organizácie. Čiže naozaj je to široké spektrum eh, zúčastnených strán. No a spoločne sme dospeli k následovným záverom. Ten prvý záver je niečo ako opätovné objavenie Ameriky, ale myslím si, že je dôležité povedať, že keď hovoríme o ženských podnikateľkách, tak v tom slove ženské podnikateľky, o tých ženách musíme hovoriť o nás aj širokom spektre žien. Nehovoríme o jednej jedinej žene, sú tam rôzne potreby, rôzne očakávania, rôzne typy nadania, rôzne kontexty. A toto všetko je potrebné zobrať do úvahy, pokiaľ chceme naozaj byť efektívni. Takže prvým bodom záverov je, a len preto, že chcem byť asertívny k inštitúcii, ktoré sa nachádzame, ale naozaj sa domnievam, že strategickú úlohu zohrávajú fondy EÚ. Na mnohých príkladoch sme videli, že tým, že sa fondy využívajú na podporu či prípade aj nekomerčným spôsobom na podporu e, zamestnania a podnikania, tak je možné e, splniť očakávania a dosiahnuť hospodárske a sociálne siete. Ďalší bod. Networking, e, ktorý bol uznaný ako naozaj hnacia sila rozvoja. Keď hovorím o networkingu, tak hovorím o možnosti men, mentoringu, teda nejakého, nejakej podpory školiacej podpory. Hovorili ste o ambíciách. Takáto sieť môže byť platformou, kde sa ľudia môžu rozprávať o svojich jednotlivých ambíciách a spoločne rásť. Pani ministerka hovorila o Pekingskom dohovore z 95. a pozitívnych činnostiach, ktoré sú jedným z pilierov rozširovania rodovej rovnosti, avšak je tu ešte veľa problémov a nerovností, ktoré treba riešiť. Hovorili sme o ženách, ktoré sa účastnia výkonných rád e, firiem, ktoré sú na burze. Ja si myslím, že v tých oblastiach, kde sa zatiaľ nepodarilo prekonať e, tú priepasť, rodovú priepasť, tak tam e, činnosť EÚ je zásadná a výsledky sme videli v rôznych oblastiach. V našej analýze bola jedna vec, ktorá nás naozaj prekvapila, ktorú sme objavili. Je to prístup hnutia, takže pokiaľ je možné mobilizovať netradičné zúčastnené strany rodovej rovnosti, či už sú to finančné inštitúcie, médiá, bankový sektor, keď môžeme študovať, čo robili e, e, hnutia feministiek, tak z tohoto všetkého sme sa poučili. Zistili sme, že dochádza k väčšiemu pochopeniu potrieb tejto spo- e, časti spoločnosti, ale taktiež k odstraňovaniu bariér, ktoré predstavujú hlavný problém. Hovorili ste o stereotypoch, predsudkoch, pokiaľ ide o poskytovanie zdrojov, zdrojov ženám, ktoré chcú byť podnikateľkami. No a je dôležité, aby v tomto procese sme odstraňovali bariéry. Ďalší bod, o tom hovorila aj pani ministerka, tá sa týkala vzdelávania a budovania kariéry je dôležité pri, priťahovať talenty a podporovať ambície tým, že nastavíme podporné služby pre otázku vyrovnávania rodovej rovnosti. Hovorili sme tiež o podnikateľských príležitostiach, ktoré sa musia nachádzať aj mimo tých stereotypných eh, chodníčkov, mimo tých štandardných rozhodnutí, ktoré niekedy vedú k zlyhaniu na pracovnom trhu či prípadne frustrácii. No a na, na záver investície do vzdelávania a školenia už od najskorších fáz. To je veľmi dôležité. Je dôležité budovať podnikateľské postoje. Naozaj, toto je zásadné. Máme aj dôkazy a zistili sme to aj e, z, z výsledkov ďalších štúdií, že podnikateľský po, postoj nie len, že, že nám dáva dostatok síly na to, aby naštartovali svoju vlastnú firmu či podnik, ale taktiež rieši ďalšie veľké problémy, o ktorých sme hovorili. Je to e, pardon, chudoba. Ministerka tiež hovorila, že pokiaľ v dnešnej dobe niekto nemá prístup k financiám, zajtra to bude predstavovať a väčšia, oveľa väčšiu záťaž pre sociálny systém. Toto sa týka najmä žien. No a na druhej strane je tu problém e, násilia založenom na rovnosti. A myslím si, že pre ženy to, že sa zúčastňujú denia na pracovnú trhu, že majú prácu, že majú zamestnanie a nezávislosť, je najlepší spôsob riešenia e, hrozby násilia. Nebudem teraz prechádzať celý zoznam príkladov. Samozrejme veľmi rád všetky výstupy z našej práce, pokiaľ ide o skúmanie overených postupov, vám rád poskytnem. No a ešte raz by som, ešte raz by som sa rád poďakovala tlmočníkov a ďakujem vám pekne za vašu pozornosť. Ďakujem vám, pani predsedajúca. Ďakujem pekne, pán doktor. Chcem sa poďakovať obom expertom, pretože vďaka ním bolo možné, aby sme sa pustili do práce na správe z vlastnej iniciatívy, ktorá bude pre parlament veľmi dôležitá, najmä teda nielen pre parlament, ale pre celú Európsku úniu, pretože ešte sme sa nikdy nevenovali takejto téme. Tá téma je skutočne aktuálna. Ja som nielen predsedničkou dnešnej schôdze, ale som aj spravodajkyňou a preto bola pre mňa vaša prezentácia veľmi dôležitá, bola naozaj komplexná, hovorili ste o zložitom probléme. Avšak veľmi jasným spôsobom. Bolo to prínosné pre mňa a verím, že aj pre všetkých ostatných kolegov. Počula som, že niektorí kolegovia mali problémy dostaviť sa kvôli problémov s lietadlami, s letiskom, avšak v nadchádzajúcich mesiacoch dojde k ďalšej prezentácii tejto témy a ja verím, že budeme mať naozaj zaujímavé disku, diskusie a dôležité je, aby sme dospeli e, k takým výsledkom, vďaka ktorým budeme môcť poskytnúť jasné, konkrétne odpovede, že nám aká v Európe. Čiže, v Európe. Čiže ešte raz sa vám chcem poďakovať za to, že ste nám predstavili štúdiu, ktorá e, preukázala aj znalosť literatúry, aj však empirické, empirický prístup k téme. Niektoré údaje ma šokovali, napríklad v roku 2012 ženy predstavovali iba 29 40 miliónov podnikateľov v Európe. Ak je toto pravda, tak je možné povedať, že dochádza k zlepšeniu v súčasnosti, avšak to, ten rozdiel medzi pohľavami je ešte stále veľmi veľký. A ďalšia vec, ktorá ma prekvapila z tých údajov, ktoré ste uviedli, je, že ženy majú prirodzene tenden- prirodzenú tendenciu vyberať si tie oblasti, ktoré považujeme v úvodzovkách tak povedať za sekundárne. Pani Kraken, vy ste hovorili o voľbe žien, ktoré sa síce rozhodnú podnikať, ale, alebo teda rozhodnú sa pracovať, ale vyberajú si tie sekundárne, druhotné sektory, čiže to vzdelávanie a tak ďalej. Naopak muži si vyberajú tie bohatšie sektory, informatiku, infraštruktúru a tak ďalej. A možno nadišiel čas, aby sme povedali ženám, podnikateľkám, že sme tu a že pre nich a že existujú prostriedky, ktoré môžu získať úvery či iné zdroje financovania. Je dôležité, aby ženy vedeli, ako sa dopracovať k úverom, aby mohli podnikať. Hovorím najmä o mikrofinancovaní, pretože mm, mám na mysli najmä podnikanie na úrovni malých a stredných podnikov. Vieme, že výmena overených postupov je zásadná a dnešná prítomnosť švedskej ministerky nám pripomenula, že v Európe existujú krajiny, ktoré naozaj idú stále ďalej a ďalej v tejto oblasti. Na nešťastie v Taliansku máme ešte stále v tejto oblasti problémy. Veľmi málo sa hovorí o rodovej rovnosti. Napríklad v Taliansku nemáme ministerstvo pre rovnosť príležitostí. Mali by sme mať takéto ministerstvo, podľa mňa, pretože tieto otázky musia byť prítomné na všetkých úrovniach. Rovnosť žien to je téma, ktorá nezaujíma len ženy. Dnes ste nám tu uviedli konkrétne údaje. Tie sú naozaj potrebné. A aj v rámci európskeho rozpočtu sa venujeme tejto oblasti. Nehovorím to len preto, že som predsedničkou dnešnej schôdze a že som aj spravodajkyňou iniciatívy, ktorá sa venuje tejto téme, ale preto, že som poslankyňou a naozaj si myslím, že vaša práca, ktorú ste nám tu dnes predvedli, je veľmi dôležitá. Chcem sa ešte raz ospravedlniť za kolegov, ktorí tu dnes fyzicky medzi nami nemohli byť. Dám teraz slovo kolegyni, ktorá sa hlási o slovo. A ešte raz chcem povedať, že tá téma je naozaj veľmi, veľmi zaujímavá. Pani Morva. Thank you very much. Uh, Ďakujem pekne. Ďakujem za naozaj fascinujúcu prednášku plno naozaj totálne nečakaných nových informácií a záverov. Som právnička a pracujem s obeťami, ktoré prežili útoky, násilné útoky, sú to ženy, a chcem sa opýtať, ako tieto vzdelávacie či mentorské programy pre ženské podnikanie je možno využiť ako prostriedok práve pre takéto ženy, ktoré prežili domáce násilie, nútenú prostitúciu a tak ďalej. Všetci vieme, že toto sú zvyčajne veľmi dlhodobé procesy, sú to e, dlhodobé formy násilia, ktoré ženu utláčajú, následkom čoho ona stráca seba dôveru a seba úctu. Domnievam sa, že najlepší spôsob je skombinovať takéto vzdelávacie problémy v oblasti podnikania s inými formami služieb pre ženy, ktoré prežili násilie. Existujú dôkazy, či máte skúsenosti alebo mohli by ste nám predstaviť také problémy, ktoré by prispeli k tomu, alebo teda ako by sme mohli kombinovať podnikateľské vzdelávanie s programami, ktoré, ved, ktoré pomáhajú ženám, ktoré prežili násilie, či už sú to nejaké sociálne, psychologické podporné opatrenia. Existujú takéto komplexné služby niekde v Európe? A ako sa o nich dozvedieť viac? A ešte sa chcem pripojiť k pani predsedničke, ktorá sa ospravedlňovala za to, že z 37 poslancov sme tu aj s pani predsedničkou Traja. A moja komunistická kolegyňa povedala, že ľudia z extrémnej pravice a rasisti na schôdze FAM nechodia, výboru FAM nechodia, takže ja som chcela povedať, tým obrovským množstvám žien a mužov, ktoré nás sledujú na web streame, aby sa neobávali. To neznamená, aby sa nebali, že 97% ľudí, ktorí tu nie sú, že by boli extrémne, z extrémnej pravici. Takže nemusíte sa bať. Ďakujem pekne. Si rifiuto di risponderle. No, eccolo, no, scherzo. Eh, lei non mi conosce, sono una persona molto ironica. Eh, allora... To bol len taký žart, trošku ironie. Takže teraz dáme slovo našim dvom expertom, aby to zhrnuli, zareagovali na vyjadrenia. Myslím, že ste v podstate už vo svojej prezentácii boli veľmi vyčerpávajúci obidvaja, ale ak chcete ešte zareagovať na podnet pani Morvaj, a taktiež na moje vyjadrenie. Nech sa páči. Ak si to neželáte, a nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem pekne za vašu otázku. Ja by som sa rád vyjadril len tej prvej časti vášho vystúpenia, ak dovolíte. Áno, máme isté skúsenosti v tejto oblasti, e, že podpora podnikania konkrétnych skupín žien spomedzi tých 12 príkladov, ktoré sme uviedli, možno tu máme niekoho z Nemecka, tam už 30 rokov sa podporuje mikrofinancovanie žien, konkrétne Goldrausch Sústredujú sa na ženy z prisťahovaleckého prostredia, taktiež ženy, ktoré majú skúsenosti s násilím, ktoré boli vystavované marginalizácii spoločnosti. Nejde tu len o financovanie, tam je tá zadba e, zhruba na úrovni 2%, ale taktiež e, sa poskytuje podpora sebavedomia, seba dôvery, My tu nehovoríme len o vytváraní eh, podnikov, o zakladaní podnikov, ide tu o obdobie um, zhruba 10 rokov a celkovo ide o sumu zhruba 240 tisíc eur. Predovšetkým hlavným cieľom je bojovať proti marginalizácii, proti sociálnom vylúčeniu týchto eh, žien. Máme konkrétny príklad, kde sa poskytlo 240 tisíc eur v priebehu 5 rokov zhruba 40 podnikom. A ďalšie príklady z Veľkej Británie e, v priebehu 5 rokov 6 e, nových e, ženských podnikov bolo financovaných zhruba v sume 8 miliónov eur, pardon, libier celkovo. Je tam celá škála opäť rôznych žien, z rôznych prostredí, s rôznymi znalostiami, skúsenostiami. Neposkytuje sa tu však len e, finančná podpora, ale aj rôzne iné druhy podpory. Ďakujeme. Ešte raz srdečne ďakujeme. A už teraz sa tešíme na ďalšie štúdie, ktoré nám poskytnete v našej spolupráci. E, schôdza tohto výboru je týmto skončená. Zajtra po schôdzi koordinátorov bude e, riadna schôdza pokračovať a potom prebehne hlasovanie. Príjemný večer všetkým.